Uh, Začneme, kolegovia. Colleagues, eh, Vážne kolegovia, nie je nás ešte až tak veľa, ale som presvedčená, že eh, postupne budú prichádzať um, um, poslanci potom, ako pricestujú prvý bod programu prijatia programu e, schôdze. Má niekto prosím nejaké pripomienky? Nie, v takom prípade e, schváľujeme súčasné znenie návrhu programu. Pani Stefano? Sí, presidente, grazie. Io de... Eh, uh... Ďakujem, e, pani predsednička. Mala by som otázka k dnešnému, mala by som otázku k dnešnému programu. napokon otázka ohľadom programu. Ehm, správa pani Makovej. Ako určite viete, zajtra sa o tom bude hlasovať, ale zároveň sa koná stretnutie venované hm, trestnej činnosti. Bude tam aj prezentácia Armstronga. A mali by sme mať e, e, výmenu názorov e, s poslancami z iných členských štátov. To znamená, že za trajšiu schôdzu nemôžeme zrušiť, ale keďže viacerí poslanci sú členmi aj výboru Krím a Líbe, neradi by sme sa vyhli tomuto hlasovaniu Takže nemohli by sme e, túto otázku prebrať na stretnutí koordinátorov výboru Krím, aby hlasovanie vo výbore Krím e, e, sa, aby sa hlasovala tam od 9. do 10.30, aby sme stihli hlasovanie v Líbe. Prípadne o správe pani Makovej by sme mohli hlasovať o 11. a dovtedy by sme skončili svoje úlohe v Kríme. Čiže ideme o tom, aby som sa zúčastnila rokovania a nerada by som sa vyhla stretnutie s predstaviteľmi ostatných členských štátov. Nož v prvom rade, keďže pani spravodajkynia nie je prítomná, nemali by sme sa o tom rozhodnúť práve teraz. Na druhej strane, pokiaľ viem, prebehli určité konzultácie ohľadom tohto návrhu a návrh nezískal väčšinu. A úprimne povedané, chápem podstatu problému, ale e, musím povedať, že bez ohľadu na organizačné opatrenie je tu určitý stred e, e, z časového hľadiska a ja mám o tretej zasadnutie iného výboru. Tento problém pravdepodobne nedokážeme vyriešiť a nerade by som sa o tom rozhodla v neprítomnosti pani spravodajkyne. Takže na teraz necháme to tak, ako to je. Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno, že by sme o tom mohli mať, e, dať hlasovať, ako o tom požiadala pani Alfano, a takisto požiadať e, o to e, koordinátorov. E, ja nehovorím o vlastnom stanovisku, ale podľa mňa nie je vhodné, aby sme o tom rozhodli v neprítomnosti e, samotnej pani spravodajkyne, ktorá patrí do vašej skupiny Nemohli by sme to odročiť e, na koniec e, tejto schôdze, aby sme mali e, aspoň možnosť sa popýtať pani spravodajkyne. Otázka o posunutí hlasovania od z 15. hodiny na 10.30 aby to boli prítomní e, členovia Líbe, pretože mm, zasadáme od 9. do 18.30, e, e, takže naša prítomnosť je zaručená. Zatiaľ čo vo výbore Krím budú medzi parlamentné konzultácie s 35 členmi mm, národných parlamentov s pani komisárkou Malstronmovou. a o tom je známe už 6 mesiacov. Je to veľmi dôležité vypočutie a pri najmenšom z hľadiska protokolu pokiaľ by sme mali tu uvítať 35 eh, predstaviteľov národných parlamentov, nebolo by pekné, keby sedeli v prázdnej miestnosti, pretože budeme musieť hlasovať tu. Podľa mňa to by nebolo priateľné. Well, I, I, again, I... Takže ešte raz eh, navrhujem, aby sme sa k tejto otázke vrátili neskôr, ešte v priebehu tohto popoludňa budeme možné pozrieť sa na kalendár a poradiť sa s pani spravodajkyňou. Súhlasíte? Takže rozhodneme sa o tom ešte dnes pred 18.30, ale musíme si pozrieť na mm, harmonogram a popýtame sa aj na názory pani spravodajkyne. Súhlasíte? V poriadku, je tam menšia pripomienka. Čo sa týka e, e, rozpravy o ochrane údajov dnes popoludní, pôjde o spoločnú rozpravu, pôjde o nariadenie a smernicu. Najprv nariadenie, potom smernica. Ďalším bodom programu je prezentácia pána Kieruma, rediteľa agentúry Európskej únie pre základné práva v nadväznosti na list predsedu správnej rady z 22. apríla 2013 E, e, o zámere správnej rady predlžiť mandát rediteľa. Takže je tu e, prítomný pán Kierum. Mohli by ste ešte, prosím vás, chvíľku počkať? Pán Kierum pôsobí v úlohe rediteľa FRA od 1. júna 2008 Takže končí sa čoskoro 5-ročné e, e, funkčné obdobie. A chcel by, sa, chcel by som vám poskytnúť 15 minút na to, aby ste prezentovali svoju kandidatúru, e, aby ste sa nominovali a potom budú môcť poslanci vám klasť otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci, pre mňa je veľkou cťou, že môžem sa tu objaviť po e, zámere e, správnej rady e, FRA, predlžiť môj mandát na, o tri roky na základe nariadenia. Rád som sa stretol s predstaviteľmi vašho výboru vo Viedni v našich priestoroch, kde sme mali veľmi živú výmenu informáciami. Považovali sme túto výmenu za veľmi e, e, e, vhodnú. Takisto mm, táto výmena názorov poskytla aj veľmi dobré výsledky. Dúfame, že to sa bude môcť zopakovať do budúcnosti. Keď som pred 5 rokmi vystúpil pred vami v súvislosti s prvý, prvou kandidatúrou na post agentúry, slúbil som vám, že budem sa snažiť vytvoriť e, model e, e, ochrany ľudských práv v Európe, čo bude strediskom spravodajskej činnosti, analytickej činnosti, že pôjde o inovatívnu inštitúciu, ktorá bude komunikovať otázky práv, ľudských práv s tým, aby ste sa na nás mohli obrátiť a hľadať inšpirujúce diskusie, otázka, ktoré nás znepokojujú. Myslím si, že táto úloha je dnes splnená. Dovolujem si to povedať, pretože pre nedávnom sme dostali e, e, externé hodnotenie, e, ktoré dospelo práve k takémuto dôležitému záveru. Dovolte by som pokazal na niektoré výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť počas ostatných 5 rokov. Podarilo sa nám vytvoriť jednotné množstvo objektívnych porovnateľných údajov o ľudských právach Robili sme analytickú prácu po všetkých 27 e, štátoch e, únie. Keď sme začali svoje činnosť v roku 2007 až 2008, v tom čase sme mali veľmi málo údajov k dispozícii a to, čo bolo k dispozícii, sa nedalo porovnávať na úrovni Európskej únie. Našim cieľom bolo poskytnúť potrebné informácie s tým, aby sa mohla tvoriť politika na základe konkrétnych e, údajov aj v oblasti ľudských práv. Vykonali sme e, e, e, právne, sociálne štúdie, robili sme zisťovanie a pripravili sme zhruba 100 správ počas 5-ročného obdobia a týkali sa široké palety otázok ľudských práv. Títo správy predstavujú základ názorov skutočných informácií o skutočnostiach, ktoré sa dostávajú Eh, k vám a dúfam, že zapadajú do dôležitej činnosti parlamentu. Eh, hodnota eh, našich komparatívnych údajov a našich analýz sa potvrdila v rámci externých hodnotení, vrátanie hodnotení poslancov, predstaviteľov komisie a členských štátov. Druhá poznávna, prípadne druhý dôležitý výsledok Naša organizácia sa stala eh, miestom, eh, eh, kde sa schádzajú dôležité subjekty v oblasti ľudských práv. Dávame dohromady všetkých zainteresovaných v tejto oblasti s tým, aby sme zvýšili viditeľnosť politiky únie v oblasti základných ľudských práv. Uvediem niekoľko príkladov. Iba pre niekoľkými, o niekoľko týždňov v júni organizujeme sympózium odborníkov na venovaný eh, podpore právneho štátu eh, v krajinách únie a vychádzame pritom z našich skúseností. Sme radi, že pán Tavares z vášho výboru sa tiež zúčastní eh, nadchádzajúcich diskusí vo Viedni. Ak sa vrátime späť dva týždne, mali sme zasadnutie platformy základných ľudských práv vo Viedni kde nielen, že sme mali zástupcov 200 50 eh, mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú občianskú spoločnosť. Mali sme troch kolegov, europoslancov, niekoľko eh, eh, predstaviteľov komisie Írskeho predsedníctva Rady Európy OECD predstaviteľov e, dôležitých e, e, darcov a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti ľudských práv. Je to veľmi dynamický fórum, na ktorom sa diskutujú o otázkach ľudských práv, ktoré veľmi znepokojujú nás všetkých. Platforma základných ľudských práv bola zdrojem inšpirácií pre obdobné organizácie Frontex, JASO a najnovšie pre koordinátorov e, v oblasti e, boja proti e, obchodovaniu s ľuďmi. Vytvorili sme veľmi dobré mechanizmy spolupráce s ďalšími agentúrami a tými, ktoré pôsobia v oblasti spravodlivosti a vnútra. Prispeli sme k implementácii stratégie Frontexu v oblasti ľudských práv. Takisto aj ostatné agentúry, ktoré pôsobia mimo oblasti vnútra a spravodlivosti, tiež e, e, sa angažujú. Napríklad minulý rok sme pripravili správu e, s agentúrou pre kontrolu e, e, e, ochorení v Štokholmu. Možno, že sa kladete otázky, čo to má spoločné s ľudskými právami, ale treba si uvedomiť, že v rámci svojej činnosti sa stretli s problémami ľudských práv a preto hľadali naše odborné skúsenosti. Takisto aj určité záležitosti v našich správach pokazuje smerom na mm, mm, potreby zabezpečiť e, zdravia e, mnohých menšín, vrátane Romov. A napokon posledná poznámka v tomto smere. Keď som tu bol pred 5 rokmi, niektorí z vás e, ste sa ma pýtali, ako si predstavujem spoluprácu s Radou Európy tu e, ešte raz budem citovať e, externé hodnotenie, ktoré pokazuje na to, že pôvodný skeptický e, postoj Rady Európy voči novej inštitúcii sa premenil na nadšenie a pripravenosť na spoluprácu. Chcel by som spomenúť, že spoločne s Európskym súdom ľudských práv sme zverejnili dve publikácie. Prvá je venovaná otázkam diskriminácií a ehm, dostala sa jej veľká podpora v 27 štátoch a mm, ďalšia správa e, o, sa zverejňuje mesiaci je venovaná otázkam azylu a migrácii. Takisto naše analytické výsledky poskytujeme mm, e, e, skupinám, ktoré stanovia, pripravujú štandardy v oblasti LGBT, boja proti násilia páchaného voči ženám a podobne. Tretia Vec, ktorú by som chcel spomenúť, spočíva v tom, že súbežne s tým, že e, posilňujeme e, našu inštitúciu a venujeme sa podstatným otázkam, okrem iného musíme vytvárať e, svoje, dobudovať svoje pracovisko vo Viedni, pripravujeme vnútorné postupy, príjmame ďalších pracovníkov. Pred nedávno sme mali 30 až 35 pracovníkov, teraz máme zhruba 100 pracovníkov. To znamená, že musíme prispôsobovať organizačnú štruktúru, aby sme dokázali plniť e, nové úlohy, postaviť sa za novým výzvam. Musíme pripraviť e, e, programy a politiky v oblasti boja proti zneužívaniu prípravy rozpočtu a ďalšie plánovacie nástroje som sa vedomý toho, že niektorí spolupracovníci sú nespokojní s tým, že dochádza k zmenám, že sa vzdávame starých postupov. Viem, že určitá nespokojnosť sa dostala aj do vašej pozornosti. Chcel by som využiť túto príležitosť a ubezpečiť vás v tom, že sa snažíme riešiť problémy eh, promptne a profesionálne s hrdosťou uh, môžem povedať, že Agentúra pre zásadné ľudské práva má stabilné postupy a v roku 2012 naša agentúra bola jedinou agentúrou uh, uh, únie, voči ktorej predstaviteľa dvora auditorov nemali žiadne pripomienky. viacere ďalšie organizácie preberajú od nás naše mm, správne a obdobné nástroje. Sme presvedčení, že iba na základe e, e, pevných vnútorných štruktúr e, dokážeme poskytnúť skvelé výsledky, tak ako doteraz. Predtým, ukončím končím svoj stručný úvod, poviem ešte niekoľko slov o budúcnosti. Jedným z záverov externého hodnotenia bolo to, že naša agentúra by sa mohla používať ešte viac e, e, v súvislosti s legislatívnou činnosťou na celej európskej úrovni. Ako viete, naša agentúra e, predovšetkým reaguje na požiadavky inštitúcií únie. Všetky E, e, údaje, e, ako o tom povedal váš predseda, keď nás navštívil vo Viedni pred niekoľkými mesiacmi, povedal, že všetky naše údaje sú veľmi relevantné z hľadiska prípravy politiky vo vašich výboroch. Hovoríme o hodnotení národných stratégií integrácie romského obyvateľstva, takisto E, poskytujeme informácie v súvislosti s trestnými e, činmi e, na základe neznášanlivosti a v roku 2012 sme predložili komplexné pohľady v troch konkrétnych prípadoch na základe vašich konkrétnych požiadaviek. Čo by sme mohli urobiť do budúcnosti? praktickej rovine by som chcel navrhnúť e, pravidelnú e, výmenu so spravodajcami parlamentu s tým, aby vedomosti, ktoré e, zhromažďujeme vo FRA, lepšie zapadali do vašej činnosti, do vašich potrieb. Myslím si, že máme veľa spoločného, ale sú tu ešte určité rezervy a preto takéto pravidelné výmeny informácií by mohli byť užitočné. Ďalej by sme mohli posilniť spoluprácu s členskými štátmi v konkrétnych otázkach. Ale sú tu aj určité e, obmedzenie, e, e, pretože aj naše zdroje nie sú nekonečné. Napriek tomu existujú určité inteligentné kroky, ktoré by sa dali e, urobiť. Napríklad sme skúšali vytvárať menšie pracovné skupiny e, spoločne s členskými štátmi na riešenie E, e, otázok e, ukazovateľov týkajúcich sa romského obyvateľstva. Mali sme pracovnú skupina, skupinu venovanú nepravidelnej migrácii. Robili sme to spoločne s ministerstvami vnútra, takisto s členskými štátmi. Hovoríme o tom, ako evidovať trestnú činnosť založenú na neznašanlivosti. Napokon možné E, e, e, prehodnotenie naradenia o FRA počas našich diskusí o všeobecnom rámci sa stalo jasné, že je potrebné zabezpečiť súlad naredenia s Lisabonskou zmluvou s tým, aby sa stala plnohodnotnou agentúrou. Vylúčenie tretieho, vylúčenie tretieho piliera sa ťažko E, dáva do e, súladu s celkovou, celkovým cieľom činnosti agentúry. Dúfam, že sa tu podarí dosiahnuť určitý e, pokrok s tým, aby charta sa stala skutočným základom činnosti agentúry. Záverom by som chcel uviesť, že som vďačný za túto možnosť zúčastniť sa budovania prvé inštitúcie e, venovanej ľudským právam v 21. storočí. Mám e, skvelý tím kolegov e, vo Viedni, kolegov, ktorí sú pripravení urobiť niečo navyše, ktorí veľmi tvorivo a odborne pristupujú k budovaniu tejto inštitúcii únie. Zároveň by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať vám členom výboru LIBE za podporu a za konstruktívnu spoluprácu počas ostatných 5 rokov. Ďakujem pekne za pozornosť. Have... Ďakujeme pekne. Pán Kierum, máme štyroch poslancov prihlásených do diskusie. E, mám pani Gönc, pani Romeo López, pani e, Ždanoka, pani Jaroka. Ešte sa pýtam, či sa niekto ďalší chce prihlásiť. Požiadala by som vás všetkých, aby ste boli čo najstručnejší, pretože máme zhruba 10 minút ešte na tento bod. Pani Gönc, nech sa páči. Budem sa snažiť byť e, dostatočne stručná. Najskôr by som rada e, predniesla, že e, teraz prebieha naozaj kľúčové obdobie po zriadení agentúry musíme sa teda presvedčiť, či všetko sa dodržiava tak, ako má v tomto zmysle. Myslím si, že toto obdobie bolo veľmi úspešné. Veľmi si cením e, to, ako spolupracujete s mimovládkami. A zaznamenala som niečo, čo je dosť e, nezvyčajné pre európske inštitúcie a síce takéto partnerstvo, komunikácia a vzťahy s mimovládkami. Plne to chápem, pretože je to kľúčové pre vašu prácu, aby ste mali informácie a údaje od e, mimovládok, ale aj od jednotlivcov, ktorí pôsobia v tomto sektore a tu sa snažia propagovať e, celú túto agendu ľudských práv. Spomenuli ste, čiastočne sme sa k tomu vyjadrovali už aj my viackrát, konkrétne ide dosť e, obmedzené vykladanie charty a to, ako vy vo svojej práci využívate chartu a tu nadvezujem aj svojou otázkou, ako by ste chceli rozšíriť tento rozsah, ak by ste teda pokračovali vo funkcii, tak aby ste pokryli aj aktuálne sledovanie dodržiavania princípu právneho štátu a kvality demokracie v jednotlivých členských štátoch. O tom sa teraz viac diskutuje v Európskej únii a je nevyhnutné a je vzhľadom na vyriešenie kodanskej dilemy zareagovať na to. A ďalšia otázka, len naozaj veľmi kratočká otázka. Ako by ste chceli viac podporovať eh, celkovú kultúru v charty základných práv členských štátoch? Aj o tom sa eh, diskutuje. Ďakujeme pekne, pani Romero López. Gracias, señor. Ďakujem, pán riaditeľ agentúry, za to, že ste sa sem dnes dostavili medzi nás. Chcela by som sa vás opýtať na tému zaobchádzania so ženami a ohľadom domáceho násilia. Inštitút e, pre tieto otázky vo Vilniuse vypracoval štúdiu s cieľom, že by bolo podporované v budúcnosti laboratórium, kde by sa skúmalo násilie na ženách v domácnosti a aj mimo domácnosti, pretože obchod so ženami sa týka aj žien v Európe. Takže aké kompetencie má agentúra, aby mohla žiadať od vlád, aby im dodali údaje, ktoré potrebujeme? Toto Európsky parlament stále požaduje. My vieme, že vlády nemajú záujem dodávať takéto údaje, ale agentúra by mohla vypracovať správu, aby sme poznali riadny rozsah tohto fenoménu v EÚ v súvislosti s násilím na ženách aj v súvislosti s obchodom so ženami. Agentúra má podobné plány v tejto oblasti? Ďakujeme pekne, pani Ždanoka. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja Nemám žiadne otázky, iba niekoľko poznámok, ak dovolíte. Bola som spravodajkyňou pre viacročný rámec. Pre túto agentúru vieme, že koncem tohto roka sa blížili problémy. Našťastie sa tento problém už vyriešil s radou a tu by som chcela zablažovať agentúre FRA k tomu, že sa na tomto procese veľmi významne podielala a pracovala vo svojom rámci ste, že nie sme úplne spokojní, ani my, ani vy. Spomenuli ste pojem Lisabonizácia. Mm, teda želám vám veľa úspechov, aj nám napokon želám veľa úspechov. Je potrebné skôr upraviť eh, nariadenie o založení ktorý toto bude taká hlavná úloha a potom eh, budeme príjmať ďalšie kroky. Plne podporujem predlženie funkčného obdobia pána Kieroma, pretože vieme, že jeho činnosť je naozaj eh, veľmi efektívna aj napriek istým obmedzeniam, ktoré eh, stanovuje nariadenie. A teda si veľmi ceníme, že pracujete aj v, v rámci týchto obmedzení. Ďakujeme pekne. Posledná rečnička je pani Jaroka. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som sa vám chcela poďakovať aj vašej organizácii eh, za vašu prácu za posledných niekoľko rokov e, na program sa nám podarilo zaradiť mnoho nových tém. Jednou z nich je aj rómska otázka e, vo forme národných e, stratégií pre rómske otázky. Vy ste túto tému podporovali a je na rade. Moja otázka je nasledovná. Chcela by som vás požiadať, aby ste podporili výbor FAM v tom, aby sme získali príslušné relevantné dôvryhodné údaje o najznevýhodnejších regiónoch pre našu správu v parlamente, ktorú budeme vypracovať v najbližších mesiacoch. Chystáme sa na eh, poznávaciu misiu do Chorvátska a aj tu sa vám chcem poďakovať eh, za to, že ste nám dodali informácie ešte predtým, ako vycestujeme. Veľmi nás taktiež teší, že okrem tých štyroch predtých oblastí eh, vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie a sociálna otázka. Tu by sme potrebovali aj e, ďalšie údaje e, z e, týchto spoločenstiev. Vieme, že už máte zo svojich 4 rokov činnosti údaje a naďalej na nich pracujete. Veľmi by nám pomohlo, keby sme mali tieto údaje Vieme, že vypracúvate rozsiahlu správu k e, budúcoročnému Medzinárodnému dňu žien a boli sme radi, keby ste sa trošku s nami poda- porad- podelili o tieto údaje. Ešte predtým, ako zverejníte svoju konečnú správu, veľmi nám to totiž pomohla našej práci a teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti. Ďakujeme. Ešte sú nejaké ďalšie prihlášky do diskusie? Ak nie, tak dáme slovo opäť pánovi, respektíve ešte predtým položím otázku ja. Dúfam, že to nebude príliš stranické, respektíve, že tu nepokazíme celkovú náladu. E, chcem sa poďakovať pánovi Kieromi za jeho vynikajúcu prácu za posledné roky. Predložili ste viacero vynikajúcich e, správ, okrem iného sa chystáte predložiť správu k homofóbii, ktorá bude naozaj vynikajúca, ale mám e, tri otázky. Poprvé, Prvá otázka je čiastočne politického charakteru a súvisí s úlohou agentúry FRA, ale aj e, súvisí s vašim vedením ako prvého rediteľa FRA, pretože vy ste pomáhali vytvoriť úlohu tejto agentúry. A aby som bola úplne úprimná, a čiastočne to zaznelo aj v, otázky, e, v otázke pani Gönc. Agentúra pre základné práva mala by sledovať dodržiavanie základných práv, alebo mala by predkladať štúdie. Hovoríte o analytickej činnosti, my si túto činnosť veľmi ceníme a ju do veľkej miery využívame, ale neviem, či by sme mali prijať, že úloha tejto agentúry by spočívala iba vo vypracovaní rôznych štúdií. Mali by sme to zrejme zvážiť, keď hovoríme o Lisabonizácii a o zmene zmluvy. Ja totiž očakávam od agentúry pre základné práva, od Lisabonizovanej agentúry, že bude sledovať dodržiavanie týchto práv. A ak si budete plniť svoje povinnosti, tak eh, vás všetky členské štáty budú nenávidieť. Pozrieme sa totiž, eh, aké praktické eh, dopady majú vaše štúdie a odporúčania, ktoré sú mimochodom vynikajúce. Vidíme v menšej miere porušovanie základných práv v dôsledku týchto štúdií? Ja si myslím, že nie iba sa naďalej vyháňajú Rómovia členských štátov, diskriminujú sa ženy, menšiny, obmedzuje sa sloboda médií a tak ďalej. Teda ako chcete eh, pozmeniť úlohu a pôsobenie tejto agentúry v najbližších rokoch. A ďalej, čo sa týka tej vedeckej rady, niekedy nadobúdam dojem, že organizácie v tejto Eh, rade sú zastúpené, ktoré síce majú demokratický charakter, ale sú v, v hlbokom rozpore so základnými právami. Eh, poukazujete na to, upozorňuje na to, keď si všimnete, že eh, je tam organizácia, ktorá napríklad neznáša ľudí z komunity LGBT, alebo ktoré obmedzujú základné slobody. Upozorňuje to. No a posledná otázka. Vy to vedete ako politickú agentúru, ale je to administratívna stránka vašej činnosti. Mohli by ste sa vyjadriť e, k otázkam zamestnancov. Spomenuli ste, že niektorí zamestnanci nie sú spokojní s novými pracovnými postupmi. E, viete, že ja som sa na to už pýtala. Nebudeme teraz prestierať, že nie. E, ide tu o niečo viac, než len niekoľko pracovníkov, ktorí nie sú spokojní. E, došlo dokonca aj k prípadom, ktoré sa prejednávali na súdoch. E, boli tam aj rozsudky a viedlo to k tomu, že sa dalo zapravdu takýmto nespokojným zamestnancom. Neviem, či sú to len dohady alebo reči. E, rozhodne by sa však mali vyvrátiť. Európsky parlament požiadal o to, aby sa oceňovali tí, ktorí poukazujú na nesprávne postupy. Chcem sa opýtať, čo ste urobili v tomto smere? aby ste upokojili e, tieto reči, e, aby ste vyhoveli e, požiadavkám a stiazničám tých, ktorí sa stiažujú na to, že sú prenasledovaní na pracovisku, respektíve obťažovaní. Myslím si, že pracovná kultúra v agentúre predovšetkým by sa mala zmeniť, ak sa naozaj chceme zamerať na portfóliu vašej činnosti, teda na základné práva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za všetky tieto otázky. Dovolíte, odpoviem na ne postupne. Neskôr k otázke pani Kingy Guns. Aj ja sa veľmi teším, že vás tu opäť vidím na takejto schôdzi zameranej na základné práva. Všetky platformy tohto druhu sú pre nás veľmi prínosné a užitočné pre celú občianskú spoločnosť, ako ste spomenuli, e, pretože to pomáha vytvárať e, priestor, v ktorom poslanci, zastupcovia komisie, predsedníctva rady, sa môžu stretnúť s zástupcami občianskej spoločnosti a máme dostatok času diskutovať, e, vymeniať si názory na veci, ktoré sa nás všetkých týkajú. A súvisí to do veľkej miery s e, trestnou činnosťou, e, ktorá vyplýva z nenávisti. Teda veľmi si ceníme takéto podujatia a dúfame, že v najbližších rokoch sa budú opakovať. Ďalej, čo sa týka obmedzeného výkladu charty, a s tým súvisiaceho nariadenia. Ja osobne od samotného počiatku, keď som sa ujal funkcie, som sa snažil využívať aj svoje znalosti právnika. To znamená, držal som sa litery e, nariadenia, ale nebal som sa ani v prípade potreby prekročiť tento rámec ako ste, pani predsedajúca, vy spomenuli, keď sa vytvára inštitúcia a keď ja pôsobím ako prvý riaditeľ, eh, myslím, že je mojou povinnosťou trošku eh, určiť smerovanie a fungovanie tejto agentúry a taktiež sledovať, ako to môže byť eh, prepojené s praxou, kde môže naša agentúra priniesť pridanú hodnotu, pretože v súčasnosti pôsobí v oblasti ľudských práv veľmi mnoho aktérov, nielen v Európskej únii, ale aj na úrovni národných členských štátov. Teda v tých eh, prvých mesiacoch, v tom prvom roku sme sa snažili zamerať na to, eh, kde naša agentúra môže priniesť pridanú hodnotu k tomu, čo sa už robí na národnej úrovni. Myslím si, že sme našli eh, nedostatky, ktoré si myslíme, že dokážeme my zaplniť. Budeme sa v tomto smere snažiť aj naďalej, ak teda bude predlžený môj mandát. A to isté sa týka aj charty Jedna z otázok, o ktorej sme diskutovali v úvode našej činnosti, je sloboda médií. A už sú isté správy z tejto oblasti. A teraz rokujeme s komisiou o e, rôznych možnostiach v tomto smere. Teda preskúšali sme to, vyskúšali sme to v praxi, posudzujeme každý prípad samostatne ja som navrhol, aby sme sa pravidelne stretávali s koordinátormi, aby sme sa presvedčili o tom, ktoré témy sú zaujímavé pre vás a ako vy vnímate úlohu agentúry. Spomenuli ste konkrétne kodanskú dilemu, o ktorej sa veľmi intenzívne diskutuje a aj tu, napokon som to spomenula vo svojom úvode, zorganizovanie seminár alebo sympózia v júni, na ktorom sa zúčastnia experti členských štátov z komisie a z parlamentu a kde sa bude diskutovať o tom, na čo sa máme zamerať v tejto súvislosti, na ktoré ukazovatele sa musíme zamerať, aby sme sa presvedčili o tom, či sa veci uberajú nesprávnym smerom. Keď hovorím napríklad o článku 2 alebo o princípoch právneho štátu, ja sa naozaj na to podujete veľmi teším. Budeme sa tam zameriavať na ukazovatele nezávislosti súdnictva, nezávislosti inštitútu ombudsmana, taktiež podkladov o e, trestnej činnosti z nenávisti, tak aby sme sa presvedčili o tom, na čo sa máme zamerať, ak naozaj chceme chrániť demokratické hodnoty našich členských štátov. Agentúra rozhodne bude k dispozícii v tomto smere všetkým aktérom a rozhodne e, môže agentúra samotná prispieť aj k riešeniu týchto problémov. Ďalej, e, propagácia a späť ľudských práv členských štátov. Tu sa naozaj zameriavame na skupiny profesionálov, snažíme sa s nimi byť v kontakte a využívať ich potenciál nielen e, vo Viedni, ale snažíme sa zamerať aj na širšiu širšej skupiny obyvateľstva a máme zhruba 800 sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia priamo v teréne a ktorí dokážu osloviť lekárov a, a rôzne iné osoby priamo v miestach bydliska ľudí, na ktorých sa chceme zamerať ďalej. Čo sa týka otázky pani Romero López k domácemu násiliu a k ďalším krokom, my ako ste viete, práve teraz sa venujeme najrozsiahlejšej štúdii a prieskumu v Európskej únii na tému násilie na ženách, prenasledovanie nielen domáce násilie, ale aj násilie na pracovisku a na rôzne iné aspekty tejto problematiky. A dúfame, že to jednak bude stimulovať eh, ratifikáciu eh, dohovoru Rady Európy Eh, tzv. istambulského dohovoru, eh, ktorý sa zameriava práve na boj proti násiliu na ženách. A taktiež sa chceme zamerať na ďalšie kroky, ktoré by sa mali urobiť. Eh, teraz napríklad Španielsko má veľmi rozsiahle zhromažďovanie údajov v tomto smere, ale vo väčšine členských štátov je k tomuto veľmi málo údajov k dispozícii, alebo sú k dispozícii údaje, ktoré sa nedajú príliš efektívne porovnávať medzi členskými štátmi. Dúfame teda, že budeme môcť využiť eh, tieto informácie potom na to, aby sme vytvorili zoznam ukazovateľov, tak aby sa minimálne zamerali na zhromažďovanie údajov. Ďalej, čo sa týka obchodovania s deťmi, tu sa snažíme spolupracovať s koordinátorom komisie pre túto oblasť a chceme koordinovať naše úsilie s nimi. Ďakujem pekne pani Ždanoka za jej milé slova. Aj my si veľmi ceníme našu spoluprácu s vami. A dúfam, že to tak bude aj naďalej. Ďalej. E, čo sa týka otázky pani Jaroka o Rómoch. Nož, e, rozhodne sa vrátim s návrhom presunutia otázky rómskych žien ale ak dovolíte, v tejto chvíli by som chcel využiť toto prečo a povedať niečo k tomu, že jednou z našich hlavných víziev je to, že máme e, obrovský rozsah e, informácií, údajov, máme množstvo poznatkov, ktoré sa môžu využiť e, aj vo vašich diskusiách, aj v členských štátoch a tak ďalej. A chýbajú nám takmer až zdroje, aby sme dokázali analyzovať vo všetky údaje, ktoré máme k dispozícii. Teda hľadáme teraz rôzne spôsoby, ako to urobiť. Snažíme sa v základe partnerstva s ligou univerzít, e, ktorá sa tiež zameriava na toto úsilie. A dúfame, že čoskoro už budeme vedieť aj nejaké e, presne časové plánovanie tejto spolupráce. E, ďalej, čo sa týka úlohy agentúry, by som teraz reagoval na otázku vás, pani Intfeld. Myslím, že sme tak trošku e, na pomedzi. Sme niečo viac ako len agentúra, ktorá by sledovala porušovanie práv, ale rozhodne nie sme len agentúrou, ktorá by vypracovala len štúdie. My sme niekde medzi. E, poskytujeme poradenstvo, ktoré vychádza e, z poznatkov priamo v teréne. Vypracúvame štúdie, prieskumy, dávame k dispozícii údaje, ale to nám nestačí. Ďalším krokom potom je zamerať sa na to, ako na to upozorenie tých, ktorí môžu situáciu zmeniť. Či už je to váš výbor, alebo sú to členské štáty, alebo komisia, alebo iné subjekty. Isté, že komunikujeme aj s médiami a s širokou verejnosťou. Povedal by som, že čiastočne je pravda, že v tom prvom období sme sa do veľkej miery sústredovali len na budovanie poznatkov vedomostí, zhromažďovanie údajov. Je to naozaj nelahké vypracovať štúdie napríklad do komunity LGBT. E, preto by som povedal, že toto je prvý takýto e, prieskum tých 93 tisíc 000 odpovede, ktoré sme dostali a taktiež štúdie zamerané na Rómov. Toto sú naozaj veľmi rozsiahle štúdie. No, už skončím svoje odpovede. My sa teda nezameriavame len na tieto teoretické štúdie. E, vy ste napokon prijali aj kroky, konkrétne kroky, členské štáty prijali už konkrétne kroky. Verím, že v budúcnosti budeme schopní e, nadviazať na túto spoluprácu a budeme taktiež načúvať aj vášmu hlasu, čo vy považujete za dôležité našom prístupe. A o mnoho lepšie sa nám bude dariť poskytovať e, reálne informácie, ktoré budú potom k dispozícii všetkým aktérom, e, aby sa situácia riešila. Napríklad, e, ako to bolo v súvislosti s násilím, ktoré vyplýva z nenávisti. Ďalej, čo sa týka platformy o základných právach a, a rôznych aktérov v tejto oblasti, už sme diskutovali pôvodne o tom, či by táto platforma mala byť úzko poňatá, alebo či by mala byť poňatá širšie, tak aby do toho bola zapojená občianská spoločnosť so všetkými svojimi komplikovanými štruktúrami a rôznymi pohľadmi. A uprednosili sme ten druhý model. A to viedlo k mnohým otvoreným otázkam, aby sme predložili celý rad odporúčaní, ako by mala táto platforma fungovať. E, Zatiaľ sme vylúčili jednu mimovládku, pretože nedodržiavala stanovené pravidlá, a to sa týka aj otázky komunit LGBT. My neustále spolupracujeme s nimi, hovoríme o tom, ako je o tom potrebné informovať, ako sa o tom má komunikovať. A keby som to mal spomenúť, je najostatnejšiu platformu o základných právach. E, tu sa teda zamrieme na to, ako by sa zistené problémy mali riešiť. Rozhodne by tento dialog eh, mal byť založený na vzájomnej úcte. Čo sa týka eh, postupov eh, v súvislosti s osobami, ktoré poukazujú na nesprávne postupy, tomuto sa venujeme, čo sa týka riešenia konkrétnych prípadov nespokojnosti zamestnancov. Tieto prípady boli vyriešené, sú uzavreté. Ešte stále jeden prípad je predmetom súdneho konania 2. mája sa tomu naposledy súd vedoval a ešte stále čakáme na konečné rozhodnutie, ale inak myslím, že e, sa do veľkej miery tieto veci už vyjasnili a vyriešili a uzavreli. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem, že ste sem medzi nás prišli. A teraz sme v trochu časovom skloze, takže budeme sa presunieme k ďalšiemu bodu programu to je zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej v Európskej únii. Máme tu správu Makovej. Máme na to asi hodinu na tento bod. No remarks, I see. Vidím, že tu nie sú žiadne pripomienky. Takže v tom prípade Tu máme prezentáciu právnej služby parlamentu ohľadom navrhovanej smernice o zmrazovaní a príjmu príjmov stresnej činnosti v Európskej únii. Vrátime sa potom k záležitosti hlasovacieho času. No a potom teraz nám právna služba objasní svoje stanovisko ohľadom právneho základu a rozsahu pôsobnosti tohto navrhovaného nástroja v súvislosti s typmi konfiškácie príjmov, ktoré teraz sú pokrytí týmto právnym základom, potom tam je opätovné využívanie e, príjmov alebo aktív, takže prosím právna služba. Vyjadrite sa a potom sa vyjadri spravodajca, tieňoví spravodajcovia a ďalší poslanci, ktorí by sa chceli zúčastniť diskusie. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja vám stručne prezentujem e, odpovede na otázky, ktoré ste položili právnej službe v súvislosti so smernicou o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii. Čo sa týka prvej otázky, ktorá sa týka vyváženosti možností dôkazov a na druhej strane právneho základu. Máme tu článok 82 a článok 83, odseky 2 a 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tie sú správnym právnym základom tak by sme to mali hovoriť pre všetkým o e, majetku pochádzajúcom z, krim, z trestnej činnosti. Sankcie by mali byť taktiež trestnoprávneho charakteru a malo by sa to týkať oblasti predovšetkým e, vážnej e, trestnej činnosti cezhraničného charakteru. No a čo sa týka e, konfiškácie, ktorá nie je založená na predchádzajúcom odsúdení, tak tu máme právny základ s podmienkou, že je tu priame prepojenie s trestným konaním a že konfiškácia môže byť videná ako sankcia za trestný čin. No a čo týka právneho základu návrhu smernice, v e, súvisí s, so súdnou spoluprácou v trestnoprávnych záležitostiach. No a konanie, ktoré je popísané v článku 5 smernice, je to, že tu ide o trestné konanie proti e, osobe, ktoré by mohlo viesť k odsúdeniu a taktiež sa tam zahrňa e, identifikácia trestného činu, ktorý bol spáchaný. Potom tu máme určité štandardy v súvislosti s dôkazmi, kde by mohol byť spochybnený právny základ. Zavedenie vyváženosti štandardov pravdepodobnosti taktiež súvisí s princípami subsidiarity a primeranosti, tak ako je to stanovené v zmluve. A v podstate článok 67 odsek 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie vyžaduje, že v oblasti spravodlivosti a slobody a bezpečnosti rôzne tra- právne tradície členských štátov musia byť rešpektované. Toto sa taktiež zmienuje v článku 82, ktorý je jedným z právnych základov navrhovanej smernice. Zavedenie vyváženosti e, štandardov pravdepodobnosti môže byť považovaný za príliš veľký zásah do práva dôkazov a a úlohy sudcu v jednotlivých právnych systémoch. A toto nie je kompatibilné s princípom subsidiarity a primeranosti, tak ako to hovorí článok 67 a 82 zmluvy. Súčasný právny základ v oblasti súdnej spolupráce v trestoprávnych záležitostiach, to opäť opakujem, vyžaduje, že konfiškácia nezaložená na predchádzajúcom odsudení je sankciou za trestný čin. A to znamená, že dôkazné bremeno musí byť dostatočne vysoké, tak aby to bolo v súlade s princípom e, trestného práva a príslušného konania. Takže sa to musí zakladať na princípe v princípe vyváženosti. Toto nie je e, stanovené v týchto dvoch článkoch, ktoré som spomínal. Ďalej, čo sa týka uplatniteľnosti súčasného právneho základu na konfiškácie, ktoré sa nezakladujú na predchádzajúcom odsúdení. Takýto typ konfiškácie spadá do súčasného právneho základu v prípade, že je tam jasné prepojenie s trestnoprávnym konaním a že to môže byť vnímané ako sankcia za trestný čin. Takže pokiaľ z nejakého prípadu táto podmienka nie je splnená, článok 82, článok 83 nebudú správnym právnym základom. No a čo sa týka prípadov alebo konfiškácií, ktoré nie sú prepojené s týmto trestným činom, nespadajú do rozsahu pôsobnosti navrhovaná smernica. Pokiaľ takéto režimy sú využívaní pre uplatňovanie nástroja v trestnoprávnych záležitostiach, ako je akým je táto smernica, tak v prípade týchto uh, režimov musíme uplatniť trestnoprávne procedurálne pravidlá. Ďalej, tretia otázka, čo sa týka prezumcie neviny. Konfiškácia, ktorá sa nezakladá na predchádzajúcom odsúdení, ako to máme v článku 5 navrhovanej smernice, vyžaduje, aby zadržaná alebo obvinená osoba už bola e, súčasťou trestnoprávneho konania a potom tu máme špecifické podmienky, ktoré sú stanovené v bodoch A a B článku 5. Toto je veľmi špecifické ustanovenie, to musím zdôrazniť. A táto situácia spadá do rozsahu pôsobenia e, rámca pri prípade trestnoprávnych konaní, tak ako to stanovil Medzinárodný súd v Štrásburgu. Takže toto pokrýva režimy, ako mu tomu bolo v prípade, prípadu, v prípade Butler pred súdom v Štrásburgu. Čo sa týka režimov, aký napríklad je v britskom zákone z roku 1994, tak tam nedôjde k započatiu súdneho konania proti nikomu. Takže tam sa neuplatňuje právo byť považovaný za nevinného, takže prezumcia nevina. Takže čo sa týka občanskoprávnych režimov, ktoré boli uplatňované v prípade Butler, kedy tam neexistuje žiadne obvinenie pred súdom, tak tam sa prezumcia nevidy, neviny neuplatňuje, ako to rozhodol súd. Režim v rámci tejto navrhovanej smernice sa vzťahuje k trestnému činu. Mohol by viesť k e, odsúdeniu a toto by znamenalo, že je tu obvinenie tejto konkrétnej osoby. No a dôsledkom je to, že prezumcia neviny, ktorá je stavená v článku 48 Charty základných práv a v článku 6 e, odseku 2 Európskeho dohovoru ľudských práv, tieto odseky sa uplatňujú. Čo týka poslednej otázky, opätovné využívanie e, príjmov z e, trestnej činnosti, Existujúca legislatíva neobsahuje ustanovenia v prípade v súvislosti s obchádzaním konfiškovaných aktív. Existujú národné ustanovenia v určitých členských štátov, aj taktiež v súvislosti s opätovným využívaním týchto zabavených aktív, napríklad na sociálne účely, ale nie všetky členské štáty majú e, režimy na redistribúciu. Takže konkrétny členský štát potom môže siahnuť po týchto svojich opatreniach. Čo sa týka hraníc e, právomoci EÚ, tak tam sa to riadi princípom subsidiarity a primeranosti, ako to stanovuje článok 5 odsek 1 e, zmluvy. Čo sa týka delegovania alebo postúpenia právomoci, Európska únia môže konať len v rámci právomocí, ktoré sú jej postupené zo strany členského štátu na základe zmluvy. Takže právomoci, ktoré jej neboli postúpené, zostávajú e, v, plne v moci členského štátu. Takže právnym základom pre túto smernicu sú články 82 a 83, kde sa stanovujú minimálne pravidlá pre prípustnosť dôkazov práv e, jednotlivcov v rámci trestnoprávnych konaní a práv e, obetí e, trestnoprávnych alebo majetkoprávnych trestných činov. Ostatné prípady nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia. Mohli by ste prosím vás uzavrieť svoj prejav. Takže sú tam stanovené minimálne pravidlá v súvislosti s definíciou trestných činov a sankcií, predovšetkým v súvislosti s cezhraničnou trestnou činnosťou. Opätovné využívanie aktív získaných na základe konfiškácie na sociálne účely nepredstavuje ani definíciu eh, trestnej činnosti alebo trestného činu ani sankcií, takže to nespadá do rozsahu pôsobnosti článku 82 odseku 1. A preto, čo sa týka opätovného využívania takýchto aktív na sociálne účely, to je záležitosť, ktorá nespadá do právomoci, ktorá je postúpená na základe článku 82-83 Európskej únie. Okrem toho táto záležitosť vyvoláva pochybnosti ohľadom rešpektovania princípu primeranosti a subsidiarity. Čo sa týka otázky na čo týka poslednej štvrtej otázky, tieto ustanovenia nezahrňajú pravidlá na, na využívanie, opätovné využívanie aktív získaných stretnej činnosti na sociálne účely. Ďakujem vám za vaše otázky a pokiaľ máte ďalšie, môžete ich položiť. Ďakujem. Predtým než... Alebo najprv všetci, ktorí tu ste či už ste poslanci alebo pozvaní hostia a chcete hovoriť, buďte čo najstrušnejší, pretože než tu budeme sedieť do 10. do večera. Mne to nevadí. Ale všetci chceme ísť domov v nejakú ľudskú hodinu, takže je to, je to otázka slušnosti kolegov. Takže prosím, buďte struční. Mám stručnú otázku, pán Kariola. aj otázka, na ktorú môžete povedať, alebo nie. Videli ste poslednú verziu kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že nejako okolo obeda sme mali tento dokument hotový. Čo sa týka štvrtého bodu, myslíte si, že text týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov by odpovedal právnemu základu? Splňa to tie požiadavky, o ktorých ste hovorili? Áno, my sme tento text dostali až po 12.30, takže sme ho rýchlo analyzovali a myslím si, že tak na prvý pohľad sú tam také dva väčšie problémy. Jeden nesúvisí s právnym základom. Ide tam len o použitie slova recommendation, odporúčanie v tom eh, normatívnom texte, v normatívnej časti textu. No a nám sa zdá, že toto nie je v súlade sa so zvykmi pri formuláciách, ktoré sú využívané v legislatíve. No a potom taký vážnejší prvok, ktorý by som chcel zdôrazniť, sa týka kompromisného pozmeňujúceho návrhu 9. Neviem, či chcete, aby som o to hovoril trochu širšie. Je to len taká analýza na prvý pohľad. Možno by som to mal robiť až neskôr, ako chcete. Mm, podľa všetkého by sa chcela vyjadriť najprv pani spravodajkyňa teda, ale nech sa páči. Ďakujem. Ide o e, judikatúru Európskeho súdu e, pre ľudské práva. Treba poukázať na to, že e, príslušné kritéria hovoria o tom, či existujú minimálne záruky, pre spravodlivý proces podľa článku 6 e, e, e, dohovoru o ľudských právach. A z toho nevyplýva, či to spadá po článok 82 alebo 83 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže Engelové kritérie sú nasledovné. V príslušnom prípade išlo o správny postup, disciplinárny postup. A to znamená, že uplatnenie súdom týchto kritérií Mm, sa vzťahovala na e, správny postup e, e, v rámci vojenských zložiek a to sa považovalo za obdobné trestnému konaniu. A títo kritérie sa nevzťahujú na skutočný trestný, trestné stíhanie. Ale ak sa nemýlim, existuje článok, ktorý v kompromisnom návrhu a ten článok by mal riešiť práve uvedený problém. Článok, ktorý hovoríte? Odsek odsek 3, ospravedlňujem sa. Avšak problém spočíva v tom, že aspoň podľa názvo názoru e, tento odsek nie je jednoznačný, aby som bol úprimný. Nie je nám celkom jasné, e, čo všetko e, požaduje a čo znamená. Znamená to, že členský štáty, kde majú systémy konfiskácií, môžu uplatniť túto časť smernice, ak si to budú prijať, iba v tom prípade. Čiže toto znenie nie je jednoznačné. Pre, pani prezidentka, myslím si, že je to po, pomerne e, jasné. A teraz pani spravodajkynia, pani Makovej. Ďakujem. E, prvá časť, ktorú sme e, vypočuli, je zastaralá, pretože sa týka toho, čo v správe už nie je obsiahnuté. Napríklad otázka e, pravdepodobnosti alebo presvedčivosti e, e, týka, netýka sa to konfiskácie v prípade, že chýba odsúdenie, ide iba o rozšírenú konfiskáciu Mm, to znamená, že v takom prípade je možné skonfiskovať viac eh, majetku v porovnaní s preukázaným eh, trestným činom. Čo je bežný eh, postup od prijatia rozhodnutia rady v, roky, v roku 2005? Čiže konfiskácia v neprítomnosti e, e, súdneho e, verdiktu neobsahuje ustanovenie o presvedčivosti dôkazov. V kompromisnom návrhu, ktorý sa týka článku 5, konfiskácie v neprítomnosti súdneho rozhodnutia, odvolávam sa na článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ten je venovaný spravodlivému procesu, obsahujú všetky záruky a týka sa všetkých e, trestných prípadov. Tam sú všetky záruky pre obvineného z hľadiska zabezpečenia spravodlivého procesu. Takisto aj v otázke e, charty ľudských práv. Takže ani neviem, e, čo by som k tomu povedala. E, podľa mňa tieto otázky neboli zodpovedané, ale nebudem sa tomu už viac venovať. Chcela by som povedať, že enkelové kritérie e, e, nepredstavuje právny základ pre navrhovanie znenia, ale sú tu určité kritérie v navrhovanom znení a sú tam popri ostatné. Naozaj Európsky súd pre ľudské práva už viac rokov e, e, tvrdí, že keď v nejakom e, e štáte e, e, sa uplatňuje m, mm, správny postup, ale e, príčin je závažnejšie, potom to spadá pod trestné stiehanie a tam musia sa uplatniť iné záruky. E, to znamená, že ide to ďalej ako to, e, e, o čom sme požiadali právny odbor. Odsek 3 v kompromisnom návrhu 9 jednoducho znamená, že tie e, štáty, ktoré používajú svoj vlastný systém, si ho môžu ponechať. Pokiaľ ide o, o, o využitie majetku príjmov na spoločenské účely, je to článok 1 odsek 3, otázka odporúčanie. To sú všeobecné princípy, čo sa týka správa, správy a konfiškácie e, využitia, opätovného využitia e, tohto majetku. Ja poprosím kolegyňu e, Sonia, aby sa k tomu vyjadrila, predstaviteľku ALDE, pretože ide o ich návrh. Na teraz mám iba jednu požiadavku o slovo, teda dva dve požiadavky. Skupina S a D. Áno, veľmi stručne, takže e, som vám za to povďačný, bolo to aj jednoznačné. Vidím, že právne nezhody sa nepodarilo odstraniť najprv pani Alfano, potom pani Juna a pani Sargantini. Grazie, presidente, soprattutto... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, Monike. Myslím si, že odvedla e, v skutku skvelú prácu pokiaľ ide o opätovné použitie e, prostriedkov na spoločenské účely. Právny odbor hovorí o, e, uvádza, e, že v niektorých prípadoch tu nestačí existujúci právny základ. Takisto hovorí o možnosti použitie úvodné ustanovenia v otázke využitie skonfiškovaných prostriedkov na spoločenské účely naozaj to by sa mohlo využiť ako určitý alternatívny postup. Napokon by sme to mohli upraviť ako e, článok e, v normatívnej časti textu. To by znamenalo, že aj e, jasný politický signál, ktorý by bol jasne vymedzený. A naozaj mm, Európsky parlament častokrát sa vydelil v tomto e, e zmysle. E, e, v otázke tohto postupu ide o e, platformu ARO. Európska komisia e, sa snaží na základe tejto platformy vypracovať osvedčené postupy, takže je tu aj e, kompromisný návrh e, s tým, aby členské štáty uplatnili potrebné opatrenia na to, aby e, skonfiškovaný majetok sa primárne používal na projekty, ako je prevencia trestnej činnosti, prípadne na projekty vo verejnom e, spoločenskom záujme. Zároveň tento kompromis vyzýva členské štáty, aby sa snažili zabraniť e, preniku e, trestných e, zložiek a myslím si, že to by bol veľmi dôležitý signál, určitá možnosť na to, aby sme nadalej skúmali právny základ. Ďakujem, pani predsednička. Tri, prípadne štyri poznámky Najprv kompromisný návrh číslo 7. Tu došlo opätovne ku zmene e, tesne e, pred niekoľkými e, hodinami, podľa ktorého e, opatrenie navrhnuté sudcom príslušného národného súdu alebo na základe justičného postupu, to je pomerne vágne viedrenie. Treba eh, podľa mňa spomenúť eh, nejakú formu rozhodnutia výroku a nie e, všeobecné vedrenie, e, teda po určitom justičnom postupe. K tomu, čo povedal právny e, odbor v súvislosti s kompromisným návrhom 9, ide o podstatu záležitosti, súhlasím s Monikou Makovej, že otázka pravdepodobnosti platnosti dôkazov, presvedčivosti dôkazov, je to správne, treba použiť trestné právo, a potom, čo som sa oboznámil s právnym názorom právneho odboru, musím povedať, že napriek tomu, že kritéria, podľa ktorých sa uplatní článok 6, nepriamo znamená, že posudzujem, či ide o niečo, čo spadá pod trestné právo, alebo nie. A toto je dôležité. Takže osobne sa domnievam, že táto formulácia by mohla na teraz stačiť. A už potom e, počas trialogu zistíme, čo treba, či to treba preformulovať, aby to vyznelo jednoznačnejšie. Ale na no teraz som celkom spokojný s týmto znením a myslím si, že to reaguje na to, čo e, v písomnej forme predložila právna služba. Tretí odsek by som preformuloval. Povedal by som, že členské štáty majú možnosť uplatniť postupy alebo postihy podľa občianského práva napriek to, napriek, na, namiesto toho, čo sa uvádza v odseku 1 a 2 e, e, tohto článku. To by mohlo byť určité východisko. A e, súhlasím e, s právnym odborom, pokiaľ ide o e, využitie e, e, príjmov stresnej činnosti, ktoré boli skonfiškované e, pretože podľa súčasného návrhu je tu výzva na členské štáty. Ale e, e, e, nejde o smernicu, ide o legislatívu. Nehovoríme o tom, že čo by sme si prijali od členských štátov. A tu treba zvážiť možnosť uvedenia tohto v preambule lebo politický signál je tu stále prítomný, nemám nič proti tomu, ale netreba to dávať do normatívnej časti. To sa skôr hodí e, do smernice. Musím povedať, že e, e, práce, ktoré prebili minulý týždeň, na mňa urobili dojem a odporúčam našej politickej skupine, aby to podporila. Pani Sargentini, ďakujem pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručná. Budem sa venovať iba jednej otázke a síce, či je možné z e, občianského práva vytvoriť trestné právo. Zelení sa stále domnievajú, že toto e, nie je cesta, že netreba prichádzať s novými definíciami. Máme svoje pochybnosti, či je možné e, používať články z občianského práva na účely trestného práva. Pán de Jong hovorí, že to je určitá možnosť, a v rámci trialogu zistíme, či um, budú potrebné nejaké zmeny. E, to ma e, skutočne znepokojuje. Myslím si, že pokiaľ by sme išli touto cen- cestou, potom by to znamenalo, že e, máme mandát tohto výboru, aby sme pôsobili v trialogu na nepevnom základe, jemne povedané, a zrejme rada by nechcela s nami rokovať na takomto neistom základe. A keďže nie som spokojná, e, znamená to, že musím e, dôverovať e, rade, že rada sa vedeli takým spôsobom, že sa nám to bude páčiť pre zelených postup, pri ktorom odmietame odporúčanie právneho odboru a sa snažíme rozdeliť dve časti práva. Toto je problematický postup. Pani Makovej. Ďakujem veľmi pekne. A, ja budem veľmi stručná. Chcel by som povedať, že teraz nie sú žiadne rozdiely medzi názorom právneho odboru a e, pozmenujúcimi návrhmi v súčasnom znení. Okrem odkazu na článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a e, na chartu, e, tu sme urobili ďalšie zmeny. Hovoríme o tom, že e, súd musí byť presvedčený a to je formulácia z oblasti trestného práva. E, týka sa to konfiškácie bez e, súdneho rozhodnutia. S prehľadnutím na to, čo povedal Daný. Určite to doplním do kompromisného návrhu, ale pokiaľ pôjde o justičný postup bez konfiškácie majetku, neviem si to predstaviť bez nejakého výroku, nejakého verdiktu na konci tohto postupu. Prečítam to, ako je to napísané po e, e, justičnom konaní v súvislosti e, s odňatím majetku na základe rozhodnutia. Myslím si, že s touto formuláciou bude každý spokojný bohužiaľ posledné slova boli bez mikrofónu. My sme, by, e, rádi by sme boli e, za každým tak spokojní, hovorí pani predsednička. Pokúsim sa zhrnúť súčasný stav. A chcela by som e, ešte spomenúť návrh, ktorý odznel skôr. Pani Elfan hovorila o tom, že by sme mali o tom hlasovať zajtra o 9. nie popoludní. Neviem, čo sa o tom myslí pani spravodajkyňa. K tomu sa ešte vrátime. V prvom rade konštatujem, že e, e, právny odbor e, nie je celkom spokojný s kompromisným návrhom. Konštatujem, že je tu silnejúca zhoda medzi predstaviteľmi väčšiny politických skupín, ale to znamená, že to treba ešte doladiť. Po tretie, čo sa týka hlasovania, musíme sa najprv pozrieť na samotný program. Nie je to také jednoduché, pretože hlasovanie plus e, e, e dve kratšie hlasovanie spolu by mali trvať 70 minút a zajtra máme k dispozícii iba pol hodiny. Druhý problém, e, viacerí poslanci o tom nebudú vedieť a je možné, že prídu až po 9. Po tretie, požiadali sme e, spravodajcu e, e, správe, o ktorej by sa mala rokovať zajtra 9. Musíme sa opýtať pani Flašikovej, či s tým e, bude súhlasiť, že sa to posunie. Takisto spoločný orgán dohľadu by mal vystupovať o 9.30. Musíme sa popýtať, či budú súhlasiť s tým, aby sa to posunulo na popoludne, aby sme mali viac času na hlasovanie. Stále očakávame uh, na reakciu a napokon EPP požiadalo, e, aby sa o tom hlasovalo, ale e, v prvom rade, čo si myslí pani spravodajkynia? Súhlasíte v zásade s tým, aby sa o tom hlasovalo zajtra o 9. a nie o 3. tak ako sa to navrhuje? E, trošku som zmetená O 9. som mala hlasovať zajtra ráno v Kryme. Takisto ste povedali, že je, možno, je možné, že viacerí poslanci neprídu na hlasovania. A myslíte, že prídu, keď budú vedieť, že sa hlasujú vo výbore RIBE? Bola by som samozrejme rada, aby bolo prítomných čo najviac poslancov. A ja s tým súhlasím. Podľa papierov, ktoré mám pred sebou, ale mm, nie som tu dostatočne mobilná, ale podľa všetkého zajtra ráno o 9. Najprv e, je to správa e, pani Flašikovej, ďalej o 9.30 vystúpenie mm, mm, e, spoločného orgánu dohľadu o tretej inšpekčnej správe. Pôvodne sa počítalo s tým, že hlasovať sa bude nie o 9. A myslíte hlasovanie v Krym? No, e, je to stále komplikovanejšie. Ja nemám nič spoločné s Krym, ale predseda v Krym požiadal to, aby sa e, tu v Libe hlasovalo 9. Najprv si vypočujeme e, pani Alfano, predstaviteľku, predsedničku Krym. Poprosím vás, aby ste veľmi stručne vysvetlili, ako to vyzerá, potom pán Sargentini. Pani Sargentini. Áno. Keďže Monika je prítomná, pokúsim sa vysvetliť tú situáciu opätovne. Zajtra popoludne o 15.00, keď e, v Libe by sa malo hlasovať zároveň o tom istom čase výbor Krím má tiež veľmi dôležitú záležitosť, ktorá je plánovaná e, bolo naplánované pred šestimi mesiacmi. Na pozvanie pána Šulca prišli predstavitelia viacerých ďalších eh, parlamentov a tam bude komisárka Malstromová. Iba som chcel opýtať, navrhujte, aby sa hlasovalo v Libe, eh, navrhujte, aby sa zajtra o 9. hlasovalo v Libe a či ste to urobili eh, na základe porady s pani spravodajkyňou. Veď som práve to povedala dnes Pýtala som sa, či náhodou e, e, môžeme e, hlasovať buď hneď o 9 ráno, alebo počas predpoludnia, pretože v Krím sa tiež bude hlasovať o tom istom čase. Takže áno, alebo nie, pani Sargentini a potom pani Matie. Ďakujem, pani predsednička. Práve preto moji spolupracovníci požiadali ma, aby som sem prišla pretože to bola možnosť posunúť čas hlasovania vo výbore LIBE. Máme e, e, menej ako 24 hodín pred hlasovaním e, najmä ak sa bude hlasovať o 9. máme dvojaký mandát, sme plnoprávnymi členmi tohto výboru a výboru Krím. Nemôžeme súčasne hlasovať na jednom a na druhom mieste Okrem toho si myslím, že takéto požiadavky by sa mali predkladať e, prostredníctvom koordinátorov ako koordinátorka výboru Krím. E, vás vyzývam, aby ste to nerobili, aby sme usporiadali hlasovanie podľa pôvodného e, harmonogramu s tým, aby sme mali dostatok hlasujúcich poslancov. Neviem, odkiaľ pochádza tento návrh, ani nemám ten pocit, že sa o tom rokovalo medzi koordinátormi. A napokon, pani Mate, Pani Matio, máte slovo. Hm, áno, e, začína to byť komplikované. Takže máme zasadnutie výboru Krím. A to znamená, že aj poslanci, členovia e, majú e, určité povinnosti. To treba nejakým spôsobom zjednodušiť. Máme e, predbežnú správu výboru Krím, o ktorej sa bude hlasovať. E, sú tam viaceré sa e, návrhy, viac ako 700. Spravodajca v súčasnosti rokuje o kompromisných návrhov s tým, aby sa to pripravilo včas pred zajtrajším hlasovaním. Výbor Krím je pripravený eh, eh, upraviť svoj postup s prihľadnutím na potreby výboru LIBE. Pokiaľ ide o hlasovanie, samozrejme aj vy sa musíte eh, sa prispôsobiť. Viete, že v stred, vo štvrtok to nebude možné a v stredu popoludní pred sviatkom vo štvrtok nik nebude až taký e, e, žhavý hlasovať, či už vo výbere Krím alebo e, Líba alebo Krím. Ak chceme mať maximum hlasujúcich, musíme zabezpečiť hlasovanie v stredu rána. Som presvedčený, že v stredu popoludní nezostane nik. Okrem toho, v stredu, takto Pani Matiu, ak chceme mať dostatočnú účasť, musíme o tom hlasovať zajtra. Takisto máme veľa e, e, poslancov prítomných teraz a môžeme požiadať našich e, členov, aby prišli v útorok ráno, aby hlasovali dvakrát na jednom a druhom mieste. Myslím si, že bolo najlepšie, keby sme hlasovali v jednom a druhom prípade v útorok ráno a ukončili túto záležitosť. Tým by sme to podstatne zjednodušili a mali by sme aj vysokú účasť nech sa páči. Pani Alfano navrhuje určitý postup a ak by ste sa opýtali e, mňa, nož v podstate súhlasím vzhľadom na tom, že výbor Krím je e, flexibilný, aj, som aj tam členkou. Navrhujem, aby sme najprv hlasovali v Líbe a potom e, v Krím. Ale o 10. to nie je možno. Buď o 9. nepovedala som kedy začneme hlasovať vo výbore Líbe a potom budeme pokračovať hlasovať v Krím. Ale to znamená viaceré zmeny. A pani Matie, nehovoríme o hlasovaní v stredu, hovoríme o hlasovaní zajtra. Namiesto toho, aby sme hlasovali zajtra po obede, pani Alfano chce, aby sme e, hlasovali e, dnes, e, zajtra ráno. Nie som pripravená, nerada by som riešila takéto návrhy mimo koordinátorov Chcela by som požiadať koordinátorov, aby to posúdili. Podľa mňa nemali by sme meniť e, e, hlasovania. Máme určitý plán. Pani Makovej, e, ako vidím, je prúzná, ale o tretej bude pani Malstromová, budú predstaviteľa národných parlamentov. Ale viete, vždy je niečo. Teraz je to určené na zajtra, na tretiu, nie na stredu, na zajtra, na útorok. A podľa mňa nemali by sme o tom už viacej e, diskutovať, pretože každý má niečo e, e, na programe. Pani Alfano, ak to teraz nastolíte, stolite, e, e ma pred chvíľou požiadali, by som predsedala, e, navrhujem, aby sme to uzavreli, nech e, koordinátori e, mailom popoludne to vyriešia a pokiaľ všetci koordinátori sa budú domnievať, ak, opakujem, ak všetci koordinátori sa domňovajú poprvé, že treba hlasovať zajtra o 9. a po B, pokiaľ je možné posunúť ostatné body e, v programe, lebo to nie je dané vopred. My sme pozvali ľudí zvonku, aby nám urobili prezentáciu. Nemôžeme im jednoducho povedať, že sme sa zmýlili. Máme určitý program, nech koordinátori sa tomu venujú po obedni, po obede. Nebudeme o tom e, diskutovať ďalej. Som e, e, e, e mrzí ma, že e, som taká tvrdá, ale prečo by sme nemohli nechať o tom hlasovať? Dnes e, večer e, e, sa koordinátori nie stretávajú. Pani Matiu. Tento bod je uzavretý. Budeme o tom hovoriť neskôr. Ospravedlňujem sa, mrzí ma to, ale nerada by som spôsobovala ďalší zmetok. Ideme na ďalší bod programu. Tak ako sme sa rozhodli? Ospravedlňujem sa. Myslím si, že toto teraz vyriešia koordinátori politických skupín. Toto je ich úloha. Ale myslím si, máme určitý postup, hovorí pani predsednička. Pani Alfano, pani Alfano, bod je uzavretý. Ideme na spracovanie osobných údajov. Pán Albrecht je spravodajca a nie je tu zatiaľ ešte prítomný. Takže 10-minútová prestávka, nech sa poradia koordinátori. O 3 čtvrti na 5 si vypočíme správu pana Albrechta venovanú ochrane údajov. Okay, colleagues, we continue. Uh, first of all... Takže najskôr len aby ste eh, boli informovaní, program ostáva v pôvodnom znení. Ďalej, po druhé, prechádzame teraz eh, k správe pána Albrechta. Pýtam sa vás, pán Albrecht, či ste pripravení. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Najskôr by som eh, sa chcel ospravedlniť. Vieme, že tento odklad spôsobil to, že tu nie sú všetci naši deňoví spravodajcovia na tejto výmene názorov. Dúfam, že sa nám podarí predísť problémom pre politické skupiny. Keď sme plánovali túto diskusiu a rozpravu, vychádzali sme z toho, že by mala vo výbore prebehnúť ďalšia výmena názorov aj o pozmeňovacích návrhoch, aj o jednotlivých eh, bodoch návrhu, pretože návrhov je tak veľa a tých otvorených tém je ešte stále tak veľa, že by sme chceli mať možnosť prediskutovať to. Naposledy to nebolo možné, pretože neboli všetci disponibilní. Teraz eh, sme sa tu zišli, ale pán Vos, pani Latford a ani tieňový spravodajca skupiny SAD, pán Drocas tu nie sú, čiže to znamená, že ja si sa môžem povedať, že som to, aby som si vypočul vaše pripomienky, obavy a odpovedal na vaše otázky a zapracoval ich do práce tieňový spravodajcov na našej zajtrajšej schôdzi, ale žiaľ tieňový spravodajcov tu sami nie sú prítomní. A dúfam, že nám to pomôže lepšie porozumieť celej veci prebehli už asi 4 schôdze spravodajcov, alebo 5 pozmeňovacích návrhov a otvorených otázok je ešte stále veľmi veľa. Ešte sa nám nepodarilo uzavrieť všetky otvorené body, tak ako sme si to želali. Ešte stále budeme potrebovať eh, viac času na diskusie. Už teraz sa jasne ukazuje, že sa nám nepodarí hlasovať 29. mája. Teda z nášho pohľadu budeme musieť teda toto hlasovanie odložiť. Ešte stále chceme uzavrieť tieto témy aj nariadenie, aj smernicu, o ktorých budeme hovoriť zajtra. Mala by sa o nich hlasovať spoločne, ešte pred letnou prestávkou. Snažíme sa to teraz vybaviť. Dúfam, že sa na to podarí. Pokiaľ čo neskôr, ešte stále sa však budeme musieť viackrát stretnúť. Zajtra je teda najbližšia schôdza, ako som už povedal, o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Myslím, že sa nám podarilo urobiť obrovské kroky vpred. Posledná schôdza bola veľmi konštruktívna. Už sme zaznamenali eh, niektoré kompromisné návrhy, ktoré majú čiastočne podporu, ale je veľmi ťažké len predniesť našu pozíciu, pretože vidíme, že všetky články sú navzájom prepojené, keď sa hovorí o jednotlivých témach v rozsahu pôsobnosti alebo v pravidlách o niektorých aspektoch eh, spracovania údajov. Mm, to sa nemôže úplne odlúčiť od eh, aspektov základných práv a taktiež čo sa týka subjektov, ktoré spracúvajú a zhromažďujú údaje, ale vychádzame v zásade z nášho uznesenia z júla 2011, kde sme stanovili, e, čo je náš východiskový bod, to je smernica z roku 1995. Nechceme to úplne od základu meniť, celý tento systém. Nechceme to celé prepracúvať. Chceme, aby vysokom boli iné pravidlá, ale aby základ bol e, stále nezmenený Chceme do toho taktiež zapracovať e, skúsenosti z problematiky digitálneho prostredia e, z posledných 15 e, až 20 rokov. Myslím, že teda sme na dobrej ceste. Podarí sa nám, dúfam, schváliť tieto kompromisy širokým konsenzom. Tak toto vnímam aspoň v tejto chvíli. Ešte stále je však potrebné diskutovať s tieňovými spravodajcami. Som vám k dispozícii aj ja, aj vaši tieňoví spravodajcovia s akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami. Veľmi nám a pomôže vaša dôvera, pretože tieto snahe dosiahnuť čo najširší konsenzus o kompromisných pozmeňacích návrhoch, aby sme dokázali taktiež odhlasovať všetky pozmeňacie návrhy, to nebude jednoduché. Budeme sa teda snažiť spolupracovať, aby sme celý tento proces pre vás aj pre nás uľahčili, aby sme mali potom e, dostatočný mandát e, pre rokovania s radou ešte pred letnou prestávkou. Myslím, že aj za radu e, v mene írskeho predsedníctva môžem povedať, že naozaj postupujú veľmi slubne vpred a pracujú veľmi kvalitne a zrejme sa im tiež podarí schváliť ich e, rokovací mandát alebo aspoň základy tohto mandátu ešte pred letnou prestávkou, tak aby sa mohli rokovanie začať e, priamo hneď po letnej prestávke. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na výmenu názorov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Albrecht. Už ste spomenuli, že boli ťažkosti e, pre mnohých poslancov, aby sa zúčastnili tejto schôdze, teda máme tu naozaj veľmi málo. Tým spravodajcov pán Fandekam, ak sa nemýlime, nahrádza pána Fosa. Ďakujem pekne, pani Infeld. Um, ako tu už zaznelo, pán Fos tu nie je a ja ho s veľkou radosťou nahradím a prednesiem eh, niektoré stanoviská v tejto diskusii v jeho mene. Naša skupina vždy zdôrazňovala, že v oblasti ochrany údajov sú kľúčové práva občanov a fungovanie vnútorného trhu. A musia sa tieto faktory navzájom um, doplňať. Obe strany je potrebné posilniť, aby sme dosiahli udržateľné eh, pravidlá spracovania údajov do budúcna. Skupina EPP oceňuje a víta pozmeňovacie návrhy, ktoré sa orientujú na kľúčové body, ktoré sa neustále zdôrazňujú v našich hradoch. Ak dovolíte, prednesiem teraz krátky zoznam týchto aspektov. Poprvé, znižovanie byrokratickej záťaže v oblasti dokumentácie a povinnosti vlastne informácie pre malé a stredné podniky. Ďalej, po druhé, e, vyjasniť e, zodpovednosti orgánov, ktoré kontrolujú a spracovajú údaje ďalej. Po tretie, umožnenie využívania údajov pre existujúce podnikateľské modely. A ďalej po štvrté, umožniť využívanie údajov pre eh, poistovacie spoločnosti. Ďalej po piaté, umožniť eh, využívanie týchto údajov pre účely výskumu. Po šiesté, posilniť samoreguláciu pre podniky namiesto komplikovaných postupov s orgánmi na ochranu údajov. A po siedme eh, schváliť návrhy možnosti prenašania údajov a taktiež práva byť zabudnutý a skombinovať ich s tým, čo je technicky možné. Požadovanie všetkých týchto bodov neznamená, že občania a ich práva by mali byť zabudnuté, eh, aby sme toto splnili. Musíme sa zamerať pre na dosiahnutie rovnováhy a vyváženosti. Ďakujeme pekne v mene SAD pani Romero López. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Nemôžem hovoriť v mene Dimitriosa, pretože ma tým nepoveril, ale chcela by som využiť túto príležitosť a vyjadriť sa k určitým pozmeňujúcim návrhom, ktoré som predložila a chcem, aby sa na nich pozrel spravodajca. Takže najprv tu máme eh, pozmeňujúci návrh 979, kde sa hovorí, že sa môže stiahnuť súhlas s spracovaním alebo využitím údajov rovnako ľahko, ako sa môže podať tento súhlas, pretože niekedy dať súhlas je ľahké, ale odvolať ho je technicky veľmi komplikované a preto toto sa potom prejaví tak, že je to komplikované. Myslím si, by to malo byť rovnako jednoduché. To by ste mohlo byť zaujímavé. Ďalší pozmeňujúci návrh, na ktorý chcem, aby sa pozval spravodajca Teňový spravodajcovia, je ten návrh, ktorý hovorí o podnikoch, ktoré vo veľkom uchovávajú údaje. Pretože obvykle sú tam subdodávateľia, ktorí taktiež by, kde by taktiež mala byť osoba sprostredkovateľa A toto by malo byť v súlade s tým hlavným, alebo s poverením hlavného sprostredkovateľa a toho hlavného podniku. No a toto je teda v súvislosti s tými veľkými podnikmi. No a ďalší pozmenujúci návrh, na ktorý by ste sa mohli s dovolením pozrieť, hovorí o doplnení nového koherentného mechanizmu, pretože sú niekedy viaceré pobočky toho istého podniku a prevádzkovateľ je tou hlavnou pobočkou, alebo hlavná pobočka je prevádzkovateľom, tak v tomto prípade to vedie k problémom v prípade e, sťažnosti. pretože pokiaľ ten subjekt z nejakého členského štátu má problém s podnikom, ktorý má viacej pobočiek, ale prevádzkovateľ hlavnej pobočky bude rozhodovať o tejto sťažnosti, tak v praxi to bude predstavovať praktické problémy a bude ich veľa. A budú sa tam musieť prekladať predpisy rôznych právnych systémov, pretože tie právne systémy sa odlišujú štát od štátu. Takže my navrhujeme, aby tento kontrolný orgán hlavnej pobočky by mal koordinovať aktivity rôznych kontrolných orgánov, ktorých sa to týka, pretože po tento podnik môže mať rôzne pobočky. No a čo sa týka tej koordinácie a úlohy koordinovať, by, toto by mohlo vyriešiť celý ten problém. Takže nebude to kontrolný orgán toho členského štátu, kde sa nachádza hlavná pobočka, ale e, štátu pôvodu je to téma, o ktorej ešte môžeme diskutovať. My si myslíme, že by to naozaj v praxi vyriešilo mnohé problémy. Je to návrh Španielského úradu pre ochranu údajov, pretože by to v praxi v budúcnosti mohlo obnášať určité problémy, takže prosím, zvážte to. A ešte na záver by som chcela pogratulovať spravodajcovi k práci, ktorú odviedol na tomto nariadení a tie pozmeňujúce návrhy sú naozaj konzistentné a kvalitné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte sa chce niekto e, ďalší vyjadriť e, v tejto fáze? Ak nie, tak e, by som sa vyjadrila ešte ja. Veľmi stručne, ak dovolíte. Len dve poznámky. K rozsahu pôsobnosti. Jedna vec sa týka toho tzv. balíkového prístupu, o ktorom sa mnoho diskutuje. Ja si totiž ešte nie som celkom istá, ale možno nás írske predsedníctvo môže uistiť o tom, e, či členské štáty úplne upustili od myšlienky oddelenia verejných služieb od e, tohto nariadenia, teda respektíve stiahnuť to pod e, pravomoci smernice, kde by tak či tak jedného dňa spadli aj náhodne. A to do veľkej miery súvisí s rozsahom pôsobnosti. My sme vždy žiadali o jednotný nástroj a keď sme to nedostali, tak sme trvali na tomto tzv. balíkovom prístupe ja by som chcela e, takéto e, čestné vyhlásenie od komisie, že verejné služby budú spadať pod nariadenie a že smernica bude e, sa vzťahovať iba na výnimky ktoré súvisia s dodržovaním legislatívy. A ďalší prvok, ktorý považujem za kľúčový, a síce definícia osobných údajov. Myslím, že toto bude naozaj mimoriadne dôležité aj eh, na konci našich rokovaní. Hovorí sa veľa o anonymizácii a anonimných údajoch. Ja osobne už eh, neverím, že existujú takéto údaje, pretože anonimné údaje sa môžu spoločne využívať a aj sa využívajú čoraz viac eh, na identifikáciu jedinca a vlastne v praxi je veľmi malý rozdiel, respektíve žiadny rozdiel medzi identifikáciou jedinca a určením e, polohy jedinca. Myslím si, že e, musíme prispôsobiť naše pravidlá a využívanie osobných údajov e, takémuto novému vývoju a týmto novým javom. Veľmi by ma zaujímalo stanovisko odborníkov. Minulý týždeň prebehla už skôr za účasti odborníkov. Žiaľ, um, iba ma utvrdili v týchto mojich obavách. Obávam sa, že toto bude naozaj kľúčové. Či zadefinujeme osobné údaje aj s tým, že je tu možnosť určenia a vyňatia jedinca skupiny, pretože to by do veľkej miery eh, malo výrazný vplyv na celý balíček, ktorý sa chystáme schváliť. Teraz by som eh, požiadala komisiu, eh, aby sa vyjadrili, ak si želajú, potom írske predsedníctvo a potom dáme slovo spravodajcovi. Nech sa páči komisia, neviem, kto je tu za komisiu. Much, uh, Chair, Ďakujem pekne. E, ja tu zastupujem e, DG Spravodlivosť a mám na starosti práve túto tému. Ďakujem pekne za to, že dostávam slovo a priestor e, vyjadriť sa. Veľmi si ceníme prácu spravodajcu, aj tieňových spravodajcov tu v Európskom parlamente. Poskytli sme pomoc všetkým spravodajcom jednotlivo aj celej skupine. Ak si to želali v minulosti, sme sa taktiež zúčastňovali rokovaní a poskytovali sme odborné poradenstvo a budeme tak robiť aj naďalej. Ak to bude potrebné, vidíme eh, prvky paralelného pokroku aj v parlamente, aj na rade a sme si istí, že skoro eh, sa dostavia aj eh, výsledky tejto usilovnej práce. Pripomenul by som, že tu nepracujeme teraz na novej revolúcii. Je to iba evolúcia skôr existujúcich pravidel ochrany údajov. Podpredsednička komisie Redingova vždy hovorila eh, na Margo parlamentu a rady, že jednak chceme vylepšiť eh, situáciu v oblasti smernice a rámcového rozhodnutia a je z hľadiska úrovne ochrany jednotlivca, ale aj z hľadiska fungovania jednotného trhu. No a v druhom rade eh, tu v parlamente sa pozeráme na správu FOSO z roku 2011, ktorá si získala veľmi širokú podporu v pléne, v hlasovaní. Bolo to veľmi dobré uzna- uznesenie, ktoré e, vyslalo veľmi dobrý signál. Komisia veľmi pozorne sledovala podrobné tohto návrhu aj v našej legislatívnej časti a dúfame, že bude k spokojnosti všetkých politických skupín, e, ako napokon vypracujeme tento návrh spoločne, ako sa budeme opierať o správu FOS. Toľko teda naše stanovisko k aktuálnej situácii. Pokiaľ ide o tie dve otázky, ktoré tu zazneli, ak dovolíte, aj k nej by som sa rád vyjadril. Zmluva v článku 72 a vylučuje takéto postupami nechceme nejako meniť zmluvu týmto nástrojom. Tento článok sa týka práva a poriadku. A zároveň máme rôzne kapitoly v zmluve, a vychádza to z konceptu smernice aj e, rámcového rozhodnutia, že smernica sa stiahuje na všetko okrem kapitoly polície a trestného práva. Rámcové rozhodnutie sa potom vzťahovalo na e, trestné právo. Je to veľmi logický postup a taký, že toto odpoveda štruktúre, tak ako sme navrhli, e, nariadenie sa teraz vzťahuje na všetko okrem smernice, ktorá sa vzťahuje na kapitole, ktoré predtým pokrývalo rámcové rozhodnutie. Je to podľa mňa veľmi rozumný postup vzhľadom na štruktúru zmluvy. Ste, že keby sme presúvali celé oblasti eh, verejnej legislatívy eh, pod smernicu, to by bolo nepredstaviteľné, pretože by to znamenalo, že by sme vystavovali našich občanov, čo sa týka konania štátu, na milosť a nemilosť, nemali byť žiadnu ochranu. Um, bolo by to v rozpore s pravidlami z minulosti, tak ako to bolo v súlade so smernicou. Ja si teda nemyslím, že to bude takto. Vždy sme to tvrdili a e, skonštalovala to aj rada, že chceme zlepšiť ochranu občanov a aj vzhľadom na uh, aktuálne možnosti digitálneho sveta a možnosti porušovania práv jednotlivca v časoch, keď sa všetko dá uskladňovať, skopírovať, posúvať ďalej a tak ďalej. A to cez internet. Ďalej, pokiaľ ide o definíciu pojmu osobných údajov, iste ste si všimli, že v návrhu sme zachovali v zásade tú definíciu smernice a v prípade potreby Vzhľadom na technologický vývoj budeme ochotní objasniť definíciu toho, čo presne znamená tento pojem osobných údajov. Domnívame sa, že e, tzv. pseudonymné údaje musia spadať do nariadenia a do smernice. A je naozaj pravda, že v USA sa preukázalo, že iba štyrmi druhmi údajov, teda vek, poštové smerovacie číslo, pohlavie a ešte jeden údaj. Vďaka týmto štyrom údajom sa dá vysledovať a určitá 95, 95% populácie. Teda ak hovoríme o akýchsi výnimkách e, v oblasti povinnosti chrániť e, pseudonymné údaje, je to relevantné. Na druhej strane E, tam, kde to naozaj platí, že jedinec sa nedá ani identifikovať, ani určiť e, zo skupiny, tam to samozrejme nespadá pod nariadenie a musíme to niekam zaradiť. Teda takáto by bola e, v tejto chvíli moja odpoveď na tie dve otázky, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo zástupcovi írskeho predsedníctva. Nech sa páči, pán Rory Gogan. Ďakujem, pani predsedajúca. E, ja by som vám približil stanovisko predsedníctva. E, iste viete, že sme sa rozhodli presunúť e, diskusie o tomto balíčku, aby sme využili čo najviac pokrok. Do konca predsedníctva máme naplánovaných 20 schôd, respektíve pôvodne to bolo 20, teraz 26 dní schôdzi. 6. júna eh, sa blíži zasadnutie rady. Eh, budeme sa tam zameriavať na niektoré kľúčové otázky z týchto eh, štyroch kapitol, kapitol 1 až 4 sa budú trošku upravovať, ale nemalo by sa predpokladať, že sa tým zamrazí nejako text. Cieľom tohto úsilia je začleniť to do širšieho kontextu aby sme sa prispôsobili koncenzom, ktoré sa črtajú v členských štátoch a taktiež, aby sme pokryli a rozhodli o niektorých kľúčových aspektoch na úrovni ministrov. Už minulý týždeň Koreper a tento týždeň taktiež sa zameriava na niektoré tieto otázky, aby sme do veľkej miery eliminovali niektoré otvorené body ešte predtým, ako to prejde na úroveň rady. Hovorili sme o aspektoch rozsahu pôsobnosti a taktiež sa zameriame na otázku definície súhlasu a slobody prejavu. Rád by som pripomenul, že náš minister na konci poslednej rady povedal, že je dôležité postupovať eh, opatrne, eh, tak aby sme mali nástroj na konci tohto procesu, ktorý bude schopný plniť ciele, ktoré boli stanovené. Čo sa týka verejného sektora, eh, náš minister si jasne vyjadril, že členské štáty vo všeobecnosti chcú väčšiu mieru pružnosti pre verejný sektor v rámci nariadenia. A diskusie o tomto bode sa ešte budú musieť uzavrieť. E, zrejme sa to nepodarí uzavrieť v priebehu Jurského predsedníctva. No, to je nemilé. Uvidíme. E, Dostala som avízo, že aj EDPS by sa chceli vyjadriť, ale nevidím tu žiadneho zástupcu v ich mene. Teraz sa dostávame späť k spravodajcovi, pán Albrecht. Ďakujem pekne, pani prezidajúca. Dovolíte len niekoľko krátkých poznámok k tomu, čo tu zaznelo neskôr od poslancov. Myslím, že k všetkým eh, bodom, ktoré spomenul pán Van de Kamp, môžem povedať, že na nich eh, aktuálne pracujeme. A už teraz môžem povedať, že v súvislosti s so zdravotníctvom a výskumom, Tu sa snažíme hľadať e, riešenia, ktoré by vyhoveli obavám, ktoré ste spomenuli. Myslím si, že sme už tesne pred e, dosiahnutím koncenzu v týchto bodoch. Už teraz sme dosť pokročilom štádiu rokovaní a ja som nadobudol dojem, že to, čo ste spomenuli, všetky tie body e, budeme vnímať veľkou vážnosťou. E, čo sa týka presúvania údajov a práva byť zabudnutým, vo svojej správe sa už snažím trošku mm, nasmerovať e, tie ustanovenia komisie. Myslím, že by sme sa mali sústreďovať predovšetkým na tie zásadné e, ciele týchto doplnkových ustanovení pre digitálne prostredie a najmä teda najmä pre digitálne prostredie, ale taktiež v všeobecnosti musíme zohľadniť všetky dopady takýchto ustanovení. Dobudol som dojem, že budeme mať možnosť hľadať riešenie ešte na základe tohto môjho návrhu. Čo sa týka vyjadrení pani Romero López, môžem povedať k tomu prvom bodu, ktorý ste nastolili, čo sa týka súhlasu a možnosti stiahnutia tohto súhlasu. Už sme našli vhodné znenie, aby sa to vyjadrilo v návrhu eh, trošku ostrejšie. A čo sa týka kompetencií v mechanizme konzistentnosti, teda jednotlivé kompetencie jednotlivých orgánov v sledovaní plnenia pravidel, aj tu sa môžem odvolať na svoj návrh. V mojej správe totiž tvrdíme, že by sa malo vytvoriť jednotné kontaktné miesto, ale sledovanie plnenia by mali mať v právomoci tie hlavné orgány a tie by mali mať taktiež na starosti koordináciu tohto úsilia a mali by sa taktiež dohodnúť na jednotnej interpretácii pojmov s ostatnými kompetentnými orgánmi, ktoré zastupujú orgánov a ich základné práva. Myslím, že aj toto bude veľmi dôležité, tak ako ste spomenuli, pre občanov by mohol byť problém mám aspekt rôznych jazykov a to, že rôzne členské štáty ich oslovujú v rôznych jazykoch. Chcel by som ešte raz vyjadriť podporu tomu, že e, sa oberáme cestou e, balíkového prístupu. Boli by sme radi, keby sa o týchto návrhoch rokovalo paralelne aj o nariadení, aj o smernici. A rozsah pôsobnosti nariadenia by sa nemal nejako obmedzovať aj vzhľadom na to, či pokrýva alebo nepokrýva verejné orgány. E, dopadom uznesenia z roku 2011, e, e, teraz správy FOS, je aj to, že tam jasne tvrdíme, že by sme boli radi, keby sa vytvoril jeden, jeden jediný právny nástroj. A teraz je vzhľadom na právny základ, ktorý sa týkal nasledovania plnenia práva, toto by sa už nemalo meniť. Dúfam, že e, sa na tom okrem komisie e, zhodnú aj parlament, aj rada. A ešte jedna vec, ak dovolíte. Zaznelo totiž mnoho otázok od rôznych zaujímavých skupín, ktoré sa týkajú verejných archívov a ich činnosti v oblasti osobných údajov. Na tomto mieste by som veľmi rád jasne povedala, že všetky skupiny a ich zastupcovia sa jasne dohodli na tom, že možnosti verejných archívov E, existencie by sa mali nemali meniť. Legislatíva by e, im nemala brániť v ich činnosti. Je potrebné e, to v nariadení jasne stanoviť. Členské štáty môžu vo svojich zákonoch upravovať aspekty činnosti archívov ale v tomto nariadení by sme mali zachovať jasne stanovenú úlohu verejných archívov. Mnohých e, e, to veľmi znepokojuje a my sme sa už dohodli na konkrétnom znení tohto e, bodu. Teda môžem vás uistiť, že všetky tieto obavy sme zohľadnili a zvážili a to spoločne so všetkými politickými skupinami. Ja by som rád, keby sme pokračovali ďalej v takomto duchu koncenzu ale chceme postupovať aj e, dosť rýchlo, pretože si myslíme zo strany parlamentu, že naozaj je na čase, aby sme mali takýto jednotný nástroj a právnu istotu pre našich občanov, spotrebiteľov, ale aj pre podniky a všetky príslušné orgány v celej EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. Už sme veľmi pokročili v oblasti technických schopností výmeny osobných údajov celej Európe. A myslím, že teda je na čase, aby sme chválili aj tieto príslušné pravidla. Mali by sme postupovať rýchlo so e, smernicovým aj a mali by sme uzavrieť naše stanoviska tu v parlamente, e, aspoň ešte pred letnou prestávkou. A dúfam, že sa e, budú snažiť aj členské štáty pod vedením írskeho predsedníctva uzavrieť toto úsilie ešte pred letnou prestávkou, tak aby sme naozaj mohli rokovať i hneď po letnej prestávke. Myslím, že je našim spoločným cieľom uzavrieť tento legislatívny návrh ešte pred e, ukončením tohto funkčného obdobia, pretože občania čakajú na konkrétne výsledky. My už sme vynaložili e, veľké úsilie, ešte sa aj chystáme vynaložiť ďalšie úsilie na mnohých schôdzach. Predsedníctvo e, sa tiež veľmi zapája do tohto úsilia a verím, že spoločnými silami sa nám podarí celý tento proces e, doviete do zdarného konca. Ďakujem. Thank you very much. Okay. Ďakujem, pán Albrecht. Takže tým sa dostávame k poslednému bodu dnešného programu. A ja mám také podozrenie, že to bude krátky bod a hovoríme tu o stratégii pre kybernetickú bezpečnosť EÚ. Práve mi došla nová verzia dokumentu. Uh, okay. well, it's, it's going... Dobre, takže bude to dokonca ešte kratšie, než som myslela. To je dobré. Takže stratégia pre kybernetickú bezpečnosť EÚ. Tento dokument bol prijatý 7. februára Európskou komisiou a výbor IMCO, ktorý je gestorským výborom, tu pripravil návrh na rezolúcie Spravodajcom je pán Šváb z EPP, ale návrh na uznesenie ešte nie je k dispozícii, takže by som navrhla túto diskusiu odložiť. Dostanete e-mailom uznesenie a lehota na podávanie pozmeňujúceho návrhov je 14. mája na obed a hlasovať sa bude v Libe 29. a 30. mája a naše pozmeňujúce návrhy budú potom podané v súvislosti s uznesením. Vidím, že všetci už idú na plac Luxemburg, odchádzajú z miestnosti, aby si užili tento pekný jarný deň. To je múdre, takže pokiaľ nikto teraz nechce už nič podotknúť, tak v tom prípade uzatváram naše zasadanie. Ďakujem.